vzdelávanie detí pristahovajúcov. Dávam slovo spravodajcovi na 4 minúty. Arvoisa puhemies, Euroopan unionin eettinen velvollisuus on pitää... Etická zodpovednosť Európskej únie je dbať o to, aby všetky deti imigrantov mali právo na dobrú výchovu a vzdelanie. Všetky deti majú právo na vzdelanie, ktoré musí byť bezplatné minimálne v rozsahu povinnej školskej dochádzky. E, ide tu o to, aby sa zlepšil ich všeobecný prehľad a aby sa im dala možnosť rozvíjať osobnostné vlastnosti a kapacity, a ako aj viesť ich zodpovednosti voči spoločnosti. Takto sa môžu e, vychovávať e, ku kompletnému občianstvu a začleneniu do našej spoločnosti. Všetky kompetentné orgány musia myslieť na to, že je potrebné zabezpečiť pre deti to najlepšie. Vzdelávanie detí je spoločným záujmom a prácou rodičov a učiteľov, ako aj výchovno-vzdelávacieho systému. Všetci musíme robiť všetko preto, aby sme rozvíjali osobnosti týchto detí. Najnovšie štúdie o deťoch imigrantov preukazujú, že veľmi často ich vzdelávanie bolo veľmi komplikované. Niektoré spoločnosti sa pokúsili vytvoriť školy a kolegia, kde mali chodiť iba deti imigrantov Došlo tak eh, k situácii, keď rodiny často videli, ako ich deti boli vysielané do týchto imigrantských škôl a nie do škôl vo vlastnej štvrti. To je polutovania hodná situácia. A preto úroveň vzdelávania detí imigrantov bola veľmi zlá, veľmi nízka. A to predovšetkým preto, že tieto deti boli sústredené do špeciálnych škôl. To nie je spôsob integrácie a vzdelávania mladých imigrantov a nie je to najlepší spôsob, ako e, dosiahnuť ich integráciu do spoločnosti. Musíme bdieť nad tým, aby školy mali dosť zdrojov, finančných, ale aj ľudských zdrojov tak, aby sa e, rozvíjalo e, vzdelávanie aj našich profesorov, napríklad pokiaľ ide o rôzne, e, rôzne priebežné školenia a zdokonalovacie vzdelávania. Preto nemôžeme šetriť úsilie a musíme takisto uvoľniť dodatočné zdroje pre školy aj pre profesorov. To je otázka subsidiarity, o ktorej rozhodujú členské štáty, ale aj Európsky parlament prostredníctvom otvorenej koordinácie má právo vyzývať členské štáty k tomu, aby konali takýmto spôsobom, lebo deti imigrantov musia mať právo na to najlepšie možné vzdelanie, lebo len tak sa môžu začleniť do spoločnosti v opačnom prípade dôjde k tomu, čo sa deje v mnohých krajinách, a síce, že imigranti sa nezaintegrujú do spoločnosti a majú ťažkosti so začlenovaním, čo má potom veľmi vážne a veľmi negatívne dôsledky pre celú spoločnosť. Pán predseda, pokiaľ ide o e, slobodný pohyb osôb, tak je naozaj znepokojujúca skutočnosť, že v našich členských štátoch sú ľudia, ktorí nechcú ísť ani študovať, ani pracovať do iných krajín, lebo vedia, že ich deti tam nebudú môcť byť náležite vzdelané a vychované. A takto to nemôže byť. Musíme pracovať na tom, aby vo všetkých členských štátoch mali deti adekvátnu úroveň vzdelávania. Mladí sú ten najdôležitejší kapitál e, našej budúcnosti a musíme ich vzdelávať dnes a nie zajtra. A preto EÚ musí e, prevziať zodpovednosť a e, urobiť všetko preto, aby deti mali právo na tú najadekvátnejšiu výchovu a vzdelanie. Ďakujem a teraz dávam slovo komisárovi. Pán predseda, dámy a pani, ja vítam túto správu z vlastnej iniciatívy. Chcem sa poďakovať mene kolegu Jana Figela, spravodajcovi Hanu Takulovi a výboru pre kultúru. Európska komisia, rovnako ako vy, pán poslanec, je presvedčená, že väčšina našich členských štátov vzhľadom na nárast počtu detí z, eh, migra- z rodín migrantov že e, stojí pred veľkou, stoja pred veľkou e, výzvou, pokiaľ ide o vzdelávanie. Vzdelávanie je kľúčovým problémom v procese integrácie. Získanie kvalifikácií je nevyhnutné, keď chceme zabezpečiť budúcnosť našich občanov v vedomostnej spoločnosti, v spoločnosti, e, ktorá je čoraz konkurenčnejšou. Dôležité je to, aby sa škola vnímala ako sociálne prostredie, ktoré vytvára základ pre vzájomné pochopenie a toleranciu, e, teda zohráva úlohu pre spolužitie jednotlivých skupín. Ľudia, migranti majú mnohé problémy, často je tu viacnásobná diskriminácia na jednej strane, Ehm, nepoznajú napríklad jazyk krajiny, v ktorej žijú a e, často e, sú v najnižších sociálnych vrstvách. V porovnaní s domácimi deťmi sa často učia horšie, často školu nedoskončia a na e, školy alebo inštitúcie vyššieho vzdelávania sa prihlasujú len zriedkavo. Vaša správa naozaj opravnenie poukazuje na to, že je dôležité, aby všetci sa naučili riadne jazyk krajiny pobytu a aby toto bolo podporované podporované so zárovným e, zachovaním podpory pre e, materinský jazyk a kultúru dieťaťa. Toto všetko je veľmi e, dôležité, aby sa dosiahla čo možno najskôršia integrácia do systému vzdelávania aby sa podarilo ostrániť socioekonomické a jazykové nevýhody. Učiteľia by mali v každom prípade mať potrebné kvalifikácie, ktoré sú dôležité v multikulturálnom prostredí. Mobilita je veľmi e, dôležitá v tejto súvislosti vo vzdelávaní učiteľov. Ja sa teším, že v týchto otázkach sa zhodneme skoro kompletne. Zhodneme sa aj na tom, že je dôležité, aby sme naše dobré úmysly teraz aj realizovali a aby sme skutočne zlepšili šance na vzdelanie detí migrantov. Preto chceme podporovať členské štáty, aby tieto poskytovali vysokokvalitné vzdelávanie pre všetkých a aby zároveň aktívne bojovali proti socioekonomickej segregácii detí. Chceme podporovať členské štáty v tom, aby školy mali možnosť dostať týmto diverzifikovaným výzvam tak, aby mnohojazyčnosť a multikulturalita sa stala výhodou takýchto škôl. Samozrejme, že obsahy školských systémov sú čisto v kompetencii členských štátov a komisia vôbec neplánuje do, nejakých, do týchto kompetencií nejakým spôsobom zasahovať. Zároveň však chcem povedať, že úspešná integrácia detí migrantov sa týka Európy ako celku. Musíme sa od seba učiť, môžeme sa od seba učiť a sme si istí, že vaša správa bude dôležitým krokom, ktorý poukáže na to, čo sa môže konkrétne udiať na to, aby členské štáty dostali podporu v tejto oblasti. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem, rozpráva je uzavretá a zajtra budeme hlasovať. Teraz máme stručnú prezentáciu správy Valeano o uplatňovaní smernice o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov.